uznesenia. Pán komisár Oettinger bude prvým rečníkom v tejto veci. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, poslanci, Európska komisia ďakuje parlamentu za e, možnosť tejto rozpravy. Vítame ju možnosť hovoriť o Srebrenici, va, mať na stole váš návrh na uznesenie. Už tak to je dôležitá spoločná aktivita, ktorá naozaj ide vzorom 20. výročie týchto strašných udalostí. V toto výročie patria naše myšlienky pozostalým rodinným príslušníkom obetí, tým, ktorí stratili svojich príbuzných. Pripomíname si obete a musíme si uvedomiť, že my, svet, Európa sme e, zlyhali v tej chvíli a neurobili sme všetko, aby sme obete chránili. Genocída e, zo Srebrenice pred e, 20 rokmi nielen juhovýchod e, Európy, ale celú Európu zranil. Sú tu hlboké rany v Bosne a Hercegovine. A e, na dlhú dobu e, je tu pre nás morálna povinnosť nezabudnúť na túto udalosť. Od nás všetkých si to vyžaduje práve od volených politikov v Bosne a Hercegovine i v regióne prevziať zodpovednosť za to, že pripomína, že spomienka e, sa bude e, uchovávať, udržovať, tak ako činíme dnes, a že zločinci budú trestaní za svoje zločiny. A tiež, že sa robia kroky k zmiereniu. Zmiereniu v celom regióne pre dobro dnešných i budúcich generácií. Aby sa dali zmierniť bolesti pri e, príbuzných je dôležité pred súd predviesť e, páchateľov a povedať pravdu o mnohých ešte e, nezvestných. Toto je podmienka preto, aby sa postupne e, hľadalo trvácne zmierenie v celom regióne medzi jednotlivými národmi v regióne. Zo strany EÚ bola e, najväčšie poučenie z balkánskych vojen nielen sa angažovať v obnove, ale do hlbokej miery sme sa zasadzovali o budúcnosť krajín Západného Balkánu v Európskej únii. Sú to kandidáti na vstup do EÚ. Ponuka z našej strany musí naďalej vieryhodne pokračovať. Teraz ide o to, aby sme e, znovu nastorovali dôveru v celom regióne i v Bosne-Hercegovine. Ja by som chcel e, zdôrazniť želenie komisie, že spomienka na e, Srebrenicu, že treba si uctiť obete, ale že tu musí byť i rozsiahle zmierenie v Bosne a Hercegovine e, i v ďalších krajinách e, regiónu očakáva komisia zomknutý postup e, spoločnosti a úradov vrátane EÚ. To je najlepšia cesta riešiť, povznieť sa, nevšak zabudnúť na tragédie minulosti a pripomínať si, že zločiny ako táto genocída sa už nesmú opakovať. Ďakujeme Európskemu parlamentu, ďakujeme Európskemu parlamentu za príslušné uznesenie a je nám veľmi ľúto, že súčasne v Bezpečnostnej e, e, rade OSN e porovnateľná rezolúcia Spojeného kráľovstva sa neudeje kvôli vetu Ruskej federácie. Myslíme si, že takéto tragické udalosti, ktoré sú súčasťou histórie našeho kon, e, kontinentu, sa nesmú zneužiť e, na aktuálne politické hry. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Preda. Ďakujem, pani predsedajúca. Text, ktorý budeme hlasovať i naša dnešná diskusia sú dôležité a to v kontexte, kde Bezpečnostná rada OSN neprijala uznesenie. Musíme si pripomenúť e, e, obete týchto zločinov spred 20 rokov v Srebrenici. Naše myšlienky dnes patria teda obetiam a ich rodinám. Máme povinnosť si pripomínať e, pre, týchto, pre tento región, pre túto krajinu bez pripomienky nemožno mať zmierenie a zmierenie takisto nemožné mať bez nastolenia pravdy, akákoľvek je bolestivá. A táto pravda je, že pred 20 rokmi tu bola genocída. My ju e, odsudzujeme, tak ako odsudzujeme všetky snahy ju relativizovať alebo popierať. Velujeme pozornosť procesu zmierenia a preto apelujem na politikov Bosny a Hercegoviny i regiónu, aby šli vzorom a pomohli spoločnosti e, pripomenúť si túto zložitú minulosť, aby sme mohli pokročiť vpred. Dôležité, aby sa to neapekovalo, my musíme manifestovať našu podporu v prospech Bosny a Hercegoviny. To je najlepší spôsob prekonať rozkol. Ďakujem.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 No- Môžete pokračovať, nebolo, nefungovalo tlmočenie. Pred dvadsiatimi rokmi Európa krvácala. Chudoba a pozostatky vojny sa stali základom EÚ zjednotenej v miery e, rovnosti demokracii. Tolerancia a respekt, rešpekt ľudských práv, zmierenie musí začať tam, kde to najviac bolí Pripomienka genocídy je veľmi bolestivá. 8 tisíc bosniakov prišli o život pred 20 rokmi v Srebrenici. Toto je príležitosť zmierenia. Pri 60. výročí Auschwitzu povedal Schröder, že si mnohí želáme zabudnúť, ale my nezabudneme. To isté e, platí pre Balkán. Treba si pripomínať obete genocídy v Srebrenici i v celej Jugoslávii. Nebude tu sloboda, spravodlivosť a ľudská dôstojnosť, ak na tieto zločiny zabudneme, ak privieme svoje oči. Srebrenica musí byť pripomienkou toho, že čosi podobné sa už nesmie zopakovať. Viac ako tisíc ľudí je stále nezvestných. V sobotu si pripomenieme práve ich Vítam dnešné uznesenie regionálna spolupráca a prístup Bosny k EÚ. To je najlepší spôsob prekonať nenávisť a e, rozdiely. Škoda, že Bezpečnostná rada OSN neprijala uzne, príslušné uz, uznesenie. Mali by sme tu prekračovať politické e, názorové rozdiely. Je to morálna povinnosť nás všetkých pomôcť Bosne a Hercegovine. Ďakujem. teraz má slovo pani Tomašič. Ďakujem. Dnes si tu pripomíname genocídu v Srebrenici. Zameriavame sa na utrpenie rodín obetí, na obete, ale toto, túto spomienku by som využila i na pripomienku toho, ako smutnú úlohu zohrávalo medzinárodné spoločenstvo pri tomto krvo, krvi prelievaní. Takmer 4 roky trvalo, e, kým e, medzi Vukovarom a Srebrenicou e, sa konalo, ale to nestačilo na to, aby sa videli všetky obrázky z Vukovaru, z táborov pre Chorvátov na srbskom území. To všetko nestačilo, aby svet otvoril oči voči situácii v Srebrenici a v Chorvátsku Výsledkom bol najhorší možný scenár o pár rokov v Srebrenici. Veci sa relativizovali, ale iba pravda vedie k spravodlivosti a k trvalému mieru. Ďakujeme. Teraz pán Jakovič. Pred 20 rokmi sa v Srebrenici udiala genocída najhorší vojnový zločin po druhej svetovej vojne na európskom území. Motívom tohto zločinu bolo to, že kto si bol inej e, náboženskej viery alebo národnosti. Treba si pripomenúť, že žijeme v čase, kde máme spoločné hodnoty a politici v Bosne a Hercegovine to musia pripustiť. Je na čase e, skončiť s rozkolom a treba e, pripustiť, že Európa môže prispieť tým v Bosne a Hercegoviny, e, ktorí trpeli obetiam a všetkým tým rodinám, ktoré naďalej dnes, dodnes trpia. Všetky tieto e, zúčastnené strany z, e, spáchali zločiny, bohužiaľ i príslušníci môjho národa. A treba byť ale odvážny a pomenovať pravdu. Srebrenica je e, symbolom utrpenia a preto si myslím, že dnes si treba, dnešok si treba pripomínať i v budúcnosti, keď budeme zohľadňovať všetko utrpenie na území bývalej Jugoslávie i všade vo svete. Každý si musí klásť sám otázku a vidie, zamyslieť sa, či podobné veci bolo možné zastaviť. Treba bohužiaľ zvorazniť, že medzinárodné spoločenstvo tu zlyhalo urobiť to, čo sa od neho čakalo, totiž zabrániť macachru, ktorý sa odohral v Srebrenici. Vinných treba e, potrestať a dúfam, že si svoju prácu odvedie tribunál v Hágu. Mrzí ma, že OSN nemalo tú dostatočnú odvahu prijať rezolúciu. Očakávali sme to. Je však dobré, že my máme spoločné uznesenie, čo je však tiež dobré, že že e, e, to naše uznesenie nie je zamierené voči Srbsku. Je to uznesenie, ktoré chce Srbsku pomôcť pozrieť sa na pravdu, aby sme všetci vedeli vstúpiť do tejto veľkej e, európskej rodiny. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Dansdorf. Olkaa hyvä. Slovo má pán Ransdorf. Edustaja Dansdorf No, e, ďakujem pani predsedajúca viacero e, teda poznámok. Poprvé, e, k tejto vojne a k týmto tragédiám nemuselo dôjsť, keby Američania neboli donútili Brkoviča, aby odvolal svoj podpis pod mierovou dohodou, o ktorú sa v 92. posnažila európska diplomácia. Druhá poznámka sa týka toho, že síce v textoch, ktoré sú nám predkladané, eh, Radko Mladič a Radovan eh, Karadič eh, sa tam spomínajú, ale nikde sa nehovorí v tejto súvislosti o mužovi, ktorý vlastne rozpútal celú túto sériu provokácií, ktoré viedli k tejto tragédii. A pán Orič, podnikateľ z Tuzle, ktorý bol v roku 2006 prepustený v Hágu, pretože svetkovia boli buď zavraždení, alebo zmizli, alebo nemali odvahu prehovoriť, takže pre nedostatok dôkazov bol prepustený. To všetko myslím, že spomienka tejto záležitosti nekončí tým, čo teraz v parlamente prejednávame. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Schultes. Olkaa hyvä. Ďakujem. A teraz eh, pán Šoltes. Dámy a páni, za jednu minútu nemôžem vymenovať eh, všetky obete eh, Srebrenice, ale myslím, že nemôžeme odbiehať od pravdy. Musíme eh, stanovať zodpovednosť a medzinárodné organizácie tu zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Mali by sme nechať na súdy, aby robili svoju prácu, mali by sme si pripomínať obete, matky, ktoré stratili svoje deti manželky, ktoré stratili svojich manželov a tak ďalej. Už im ich nevrátime, ale môžeme im pomôcť tým, že zabezpečíme, že nikdy nezabudneme alebo nebudeme relativizovať eh, veľkosť eh, tohto zločinu. Musíme to robiť pre, kvôli obetiam a tiež preto, že tieto eh, činy boli vykonané v mene určitých ľudí, ale bez ich priamej zodpovednosti čo e, robí e, solidárne e, spolužívanie zložitým a aj ich približovanie sa k Európe. Ďakujem teraz pán Sina Dinos. Pani predsednička, pripomienky ako táto majú za účel pripomínanie mladším generáciám, k čomu môže poviesť extrémizmus, aby si nad tým zamýšľali, aby tomu zamedzovali. Ale žiaľ, takéto zločiny robí dnes Al-Qaida, Boko Haram. Ale nie je to náhoda, ale výsledok intervencie Američanov, tak ako to bolo aj vtedy v Juhoslávii z čisto účelových egoistických dôvodov. A to viedlo k masakrom ako Srebrenica. Dôsledky tu vidíme dodnes sú tu tri odlišné e, etnika, ktoré sa navzájom nenávidia. Máme tu Kosovo, ktoré sa nevie zmieriť s ostatnými e, národmi. Potom tu máme e, Fajrom, mm, krajinu, ktorá sa snaží uzurpovať grécky názov. Takéto niečo nemôžeme zabudnúť a nemôžeme to zmenšovať. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Plenkovič. Ďakujem. Nasleduje pán Plenkovič. Ďakujem. Um, pri 20. 20. výročí pripomienky Srebrenice by som chcel si pomyslieť na rodiny, ktoré ešte sa nevedia, čo sa stalo im ich najbližším. Ešte stále nevieme presne, čo e, sa stalo vtedy, keď 8 e, tisíc e, bosenských mužov bolo zmasakrovaných. Chcel by som pripomenúť rozhodnutie z roku 2007, ktoré hovorí, že zodpovedným za tento zločin je Srbsko, a toto nebolo súčinné pri odsudzovaní zodpovedných. Boli tam veta, eh, Niektoré krajiny sa zdržali v Bezpečnostnej rade OSN eh, včera. Toto robí naše uznesenie o to dôležitejším a relativizácia a nesprávne interpretácia tých politických alternatív sú to dôležitejšie. A ja som presvedčený, že zmier a európska budúcnosť je možná iba ak sa budú akceptovať medzinárodné rozsudky, ak dôjde k ospravedlneniam za tieto najstrašnejšie činy od druhej svetovej vojny a e, nejde tu iba o Bosnu Hercegovinu. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Kahn, olkaa hyvä. Ďakujem, nasleduje pán Kahn. Madam President. Pani predsednička, tento týždeň si pripomíname 20. výročie e, srebrenickej genocídy. Pripomíname si e, obete, e, rodiny e, týchto obetí, ktoré hľadajú e, zodpovednosť. Našim cieľom je chrániť eh, civilistov, nevinných civilistov. Je eh, smutné, že eh, sú tu teda ťažkosti okolo príjmania tejto, tohto uznesenia. Máme, musíme sa poučiť z minulosti, aby síly nenávisti a zla nezostali potrestané. Musíme si pripomínať minulosť ale pozerať sa stále do budúcnosti, na budúcnosť Bosny. Zmier ostáva základným cieľom na tejto, e, a cesta tam e, vedie e, cez pravdu. Našou povinnosťou je posilňovať naše úsilie, aby sme podporovali vzdelávanie, pripomínanie si a skúmanie Srebrenice a iných genocíd. Budúce generácie musia rozumieť tomu, čo takéto masakry so sebou prinášajú a ako ohrozujú spoločnosť. Bosna Hercegovina eh, by sa mala stať eh, súčasťou Európskej únie spolu s inými západo-balkánskymi krajinami. To je najlepší eh, krok, ako sa pohnúť ďalej za tragédie minulosti. Musíme spolupracovať na tom, aby sa z krajine stalo bezpečné, prosperujúce miesto to by e, bolo naše tlvaré e, e, pripomenutie si obetí Srebrenice. Naše srdcia sú s nimi. Slovo má pani Lunaček. Ďakujem, pani predsedníčka, pán komisár, kolegovia. Tuto sobotu mne predseda, predsedu Šulca budem zastupovať Európsky parlament v Srebrenici na pripomienke masakry a e, pripomeniem e, to, ako sme si uctili obete e, Srebrenice teraz tu v parlamente. Pripomenanie si tejto genocidy najväčšieho e, zločinu druhej svetovej vojny. je To je veľmi dôležité. Ja som rada, že sa to deje dnes v parlamente a je mi ľúto, že Bezpečnostná rada OSN zablokovala uznesenie, preto naše uznesenie je o to dôležitejšie. Mier prichádza iba z toho, že budeme hovoriť o strašných činoch, ktorým došlo, e, že sa budeme snažiť hľadať e, spravodlivosť a pravdu. Ale chcem pripomenúť aj všetky ženy, ktoré sa stali e, obeťami znásilnení aj na Balkáne a v vo všetkých krajinách je toto plne uznané. Treba to povedať aj tu. Nikdy viac sa už niečo e, podobné ako genocida e, v Srebrenice nemôže tu na tomto kontinente alebo nikde inde vo svete zopakovať. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Pikula. Ďakujem teraz pán Pikula. Ďakujem pani predsedníčka. Naozaj už e, nemôžeme čakať. Um, musíme naozaj hodnotiť e, e, jasne e, túto udalosť ako genocídu. Veľa tragédií 20. storočia sa stalo v meste blízko Srebrenice v Sarajeve. 20. storočie bolo plné vojen a ničenia a skončilo sa podobne v 95. roku v Srebrenici. Stále však to, čo tu smrti tých viac než 8 tisíc ľudí robí ešte tragickejšou, je, že na začiatku e, že, e, v storočia tu nebol e, medzinárodný systém krajín, ktoré by mohli zabrániť zločinom 20. storočia. Ale koncom 20. storočia tomu tak bolo, ale krajiny tomu nedokázali zabrániť. Žiaľ, nemôžeme e, teda zabúdať na túto udalosť. Musíme si ju pripomínať a my sme veľmi hrdí na uznesenie, ktoré v tejto súvislosti dnes príjmeme. Ďakujem. A posledný rečník pred postupom aj je pán e, Škrlec. Ďakujem, pani predsednička. Posolstvo Európskej únie je zjednotenie v rozmanitosti a to je posolstvo, ktoré by sme mali poslať Bosne Hercegoviny kvôli mieru, kvôli budúcim generáciám, kvôli budúcnosti nielen Bosny Hercegoviny, ale celej Európskej únie. Nemali by sme zabúdať 20 rokov po e, tom, e, čo došlo k tejto strašnej genocíde. Pretože E, tu ide o mier a ide tu o všetkých tých nezvestných, e, ktorí ostali po e, tomto masakri nezvestní. Preto si musíme tento masaker stále pripomínať. Musíme sa snažiť takýmto spôsobom o zmier a my sme zabezpečili mierovú bezpečnú budúcnosť pre Bosnu aj obyvateľov. V tomto sa musí vynasnažiť aj Európska únia. Kiitoksia. Ďakujem, teraz prejdeme ku catch the eye. Máme 5 rečníkov. Všetci sa dostanú k slovu. Pán Kukan. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia. S hlbokou úctou dnes spomíname na tých, ktorí zahynuli v Srebrenici pred 20 rokmi a vyjadrujeme sústrasť tým ktorí stratili svojich najbližších. ich žiaľ je dnes aj naším európskym žiaľom. srebrenická genocída nesmie upadnúť do zabudnutia. je našou ľudskou a morálnou povinnosťou si tieto udalosti pripomenúť a povedať jasne že nič podobné sa už nemôže

Ďakujeme. Slovo má pán Frunzulika. Ďakujem pekne, dámy a páni. Naozaj si dnes pripomíname tu v Európskom parlamente to, čo sa udialo v Bosne a Hercegovine. E, ľudia, ktorí e, zahynuli, bohužiaľ e, jednotky OSN nedokázali ochrániť ľudí v tom čase. Bola to ich hlavná povinnosť. Musíme si overiť e, u mierotvorných e, jednotiek OSN, u ich aktivít, aby sa toto neudialo opakovane. Musíme odsúdiť e, hlasovanie proti prijaťu rezolúcie o genocíde, to vetovanie zo strany Ruska, je neuveriteľné, ako krajina môže poprieť takúto situáciu, takúto genocídu. vinní by mali byť e, predvedení pred spravodlivosť. E, to je dôležité pre smerovanie Bosny e, k Európskej únie. Takáto genocída sa nesmie zopakovať. Ďakujem. Ďakujeme slovo má pán Tanok pri 20. výročí masakra v Srebrenici je dôležité pripomenúť si, že ten, táto genocída na 8 tisíc e, mužov a chlapcov je, je najhoršia, e, najhoršie zverstvo na území EU, Európskej, e, na európskom území od druhej svetovej vojny. Mnohí ľudia sú stále ešte nezvestní, mnohí sú v masových hroboch, mnohí, ktorí boli zavraždení chladnokrvne OSN e, e, nedokázala ochrániť e, civilistov na svojom území. Ja tiež chcem sa pridať k tomu vyjadreniu, aký som šokovaný z ruského veta, kde Briti sa snažili v Bezpečnostnej rade OSN presadiť revolúciu pri takýchto udalostiach nemožno hrať politický futbal. Ako sa teda e, Rusko poučilo z katinského masakru, keď e, Stalin e, klamal a obvinil z toho Nemcov? To by sa opakovať nemalo. Ďakujeme. Teraz pán Čupčup. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, господин комисар. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegovia Zverstva, ktoré sa pred 20 rokmi udiali v Srebrenici, možno interpretovať rôzne. Čo však znamenajú v konečnom dôsledku je, že prechod od totality k demokratickým spoločnostiam e, v Balkáne bol sprevádzaný krvi prelievaním. My sme prešli bez krvi prelievania v Bulharsku. Jeden z najväčších milníkov Eh, pre nás je prístup k NATO a EO. Množstvo analytikov sa mýlilo. Mysleli si, že eh, násil, eh, že bude etnická vojna i v Bulharsku kvôli moslimom. Tragédia bosniackých moslimov celkom jasne nám ukázala, aký bolestivý proces má musel akým procesom musel prejsť Balkán. Musíme si pripomínať, že stále máme ešte morálnu povinnosť voči západnému Balkánu. Sme partnermi a e, v rámci euroatlantického úsilia treba bojovať za et, et, multietnickú e, úniu spolu s nimi. Ďalší rečník, pán Pinto. Senhor Presidente, caros colegas, perante a vážení kolegovia. Rozmer tragédie vo Srebrenici pred 20 rokmi nás vedie k tomu, aby sme mali odvahu povedať, že neexistujú nevinní. Jedinými nevinnými sú a e, obete a ich rodiny e, príslušníci. Medzinárodné spoločenstvo váhalo, kým e, konalo a kým uzna, e, zločiny. Myslím si, že treba si uctiť pamiatku obeti tohoto masakru. Dnes však e, sme tu v riziku, že, že to bude len pokritecký postoj, pretože tí páchatelia za, zločinu zatiaľ neboli potrestaní. A to má samozrejme neblahé dôsledky práve táto strašná beztrestnosť. Preto je nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo potrestalo páchateľov tohoto zločinu, pretože len vtedy obete tohoto zločinu môžu odpočívať v pokoji. Teraz pán e, Ettinger za komisiu. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni poslanci, Dnešná rozprava je s symbolom e, vieryhodnej angažovanosti Európskeho parlamentu, pripomínajúci tragické udalosti v dejinách našeho kontinentu, e, genocídu v Srebrenici pred 20 rokmi. Účasťou na tejto rozprave komisia sa pridáva k parlamentu. Spoločne by sme si mali pripomínať spomienku všetkých obetí vojen, e, obetí v Srebrenice e, v, v rokoch 92 až 50, 95 e, na pôde Bosny a Hercegoviny. Treba si pripomínať tragickú minulosť v našom bezprostrednom susedstve a to nám ukazuje, o čo v Európskej únii už od počiatku ide v prvom rade je to projekt mierový, mierová únia, ktorá pomohla e, po druhej svetovej vojne zaceliť mnohé rany, takisto po páde Berlínskeho múru, mierový projekt s cieľom hľadať lepšiu budúcnosť pre naše deti a vnú, vnúčatá na celom kontinente, v rámci EÚ, ale i pri jej hraniciach. Bosna a Hercegovina ako i ďalšie krajiny e, regiónu, majú jasnú európsku perspektívu. Európska únia, Európsky parlament, komisie, členské krajiny to neustále opakovali. Komisia nebude šet, e, váhať podporiť krajiny Západného Balkánu na ceste do EÚ, plniť podmienky a smerovať k lepšej budúcnosti pre naše e, ďalšie generácie. Ďakujem. I have received seven motions for resolutions to wind up this debate. The debate is closed and... Diskusia je teda